že 35 poslancov sú ženy. Je to najvyšší podiel žien v histórii Európskeho parlamentu. 170 miliónov občanov sa zúčastnili európskych volieb. A vaša, naša práca, kolegyne, kolegovia, má jeden obrovský cieľ. Ide o zjednotenie nášho kontinentu. Pri našej práci prosím nezabúdajme na to, že Európska únia vychádza z hodnot. Dôstojnosť človeka, ľudské práva, sloboda, demokracia, právo a mier. To sú základy našich krokov. Solidarita nás spája. Kolegyne, kolegovia, prosím vás, aby sme sa vždy nechali viesť rešpektom a toleranciou. Ak to tak bude, dosiahneme úspechy. A teraz pristúpme k našej konkrétnej práci. Pripomínam, že podľa rokovacieho poriadku za predsedania odchádzajúceho predsedu nemôžu byť vedené žiadne iné rozpravy než voľba predsedu alebo overenie mandátov. Ich teile Ihnen mit, Oznamujem, že boli vytvorené nasledujúce politické skupiny. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov EPP, ďalej skupina Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente SD, potom skupina Aliancie liberálov a demokratov pre Európu, skrátka AL.